Meine Damen und Herren. Dámy a páni, kolegyňa a kolegovia, poprosím vás, aby ste sa tam na tých hlasných miestach už pousádzali. Chcel by som otvoriť vypočutie kandidátkou na úrad vysokej predstaviteľky, predsedničky komisie, pani Mogherini. Ďakujem veľmi pekne, že ste tu dnes medzi nami a teším sa na diskusie. Už sme ich viedli v trošku e, inom kontexte, keď ste tu boli ako zástupkynia talianského predsedníctva rady. Chcel by som pripomenúť, že v súlade s usmerneniami pre schválenie komisie, čo je v rokovacom poriadku EP, parlament posudzuje dezignovaných komisárov na základe ich všeobecnej kompetentnosti, európskej angažovanosti a osobnej nezávislosti. Takisto posudzuje ich poznatky, perspektívneho portfólia a komunikačné schopnosti. Dostali ste mailom Máte pred sebou e, odpovede e, dezignovanej komisárky na prípravné, prípravné otázky, ktoré čiastočne vypracoval AFET. Chcel by som vám pripomenúť, že štruktúra dnešného vypočutia, e, ktorá je podobná, e, teda je podobná e, štruktúre počutia s komisárom, dezinovaným komisárom Hánom, takže e, najprv tam bude 15-minútový vstup, potom asi na záver vypočutia 5 až 10 minút na také záverečné vystúpenie. No a medzi tým budeme mať približne 45 otázok od poslancov. Prvé kolo otázok E, položia zástupcovia politických skupín a nezaradení poslanci a potom e, zástupcovia e, výboru SEDEDV a INTA. Týchto 11 poslancov bude mať minútu na otázku, 1,5 minútu na odpoveď, pol minútu na doplňujúcu otázku a 1 minútu na odpoveď. Všetci poslanci môžu položiť otázky, ak sú tu na zozname. Čiže jedna otázka na jednu minútu a dve minúty potom na odpoveď. Rečnícky čas zorganizovali politické skupiny a chcel by som povedať, že každý by mal rešpektovať svoj rečnícky čas. Inak sa dostaneme do problémov, ale myslím, že na vypočutí s komisárom Hánom sa nám celkom darilo. No ale vidíte na mojom hlase, že mám trošku problémy s hovorením. Takže nebudem uh, môcť nikoho prerušiť, ak budete príliš dlho hovoriť, jednoducho vypne mikrofón. Takže majte to na pamäti. A Vzhľadom na moju situáciu s hlasom, určite pochopíte, že budeme takto postupovať, aby som nemusel uh, vlastne hovoriť ja z posledného dychu. A teda myslím, že môžeme to všetko urobiť riadne. Po rozprave bude mať dezignovaná komisárka 5 až 10 minút čas na nejaké závery a ja to potom uh, vlastne uzavriem celú schôdzu. Pani Mogherini s veľkými očakávaniami pristupujeme k vášmu funkčnému obdobiu. Za posledných 5 rokov sa rozvinula zahraničná služba. Máme tu obdobie, ktoré by som nazval akoby skúšobné obdobie politiky troch klobúkov. Chceli sme dosiahnuť synergický efekt tým, že vysoká predstaviteľka bola e, alebo je zároveň podpresničkou komisie. Tam sú všetky možnosti e, a je to určitý klaster e, teda možnosti komisára pre zahraničnú politiku, potom e, možnosti podpredsedničky komisie. No a takisto je možné využiť to, že zahraničná služba, ktorá je teraz už do veľkej miery vybudovaná, sa spojí s možnosťami komisie, teda s tými 140 zastúpeniami v jednotlivých krajinách. A dokáže teda priniesť také výsledky, aby uh, boli brané vážne aj v, minis- eh, aj v Rade ministrov pre zahraničné veci. Um, myslím, že je tu potrebné určit- určité intelektuálne vedenie, keďže uh, v tejto rade je potrebná stále jednohlasnosť a musíme sa teda lepšie zastávať záujmov našich občanov v tomto stále komplikovanejšom svete Musíme e, sa postarať o mier a slobodu v našom susedstve, musíme k tomu prispieť. Myslím, že dostávate príležitosť e, ujať sa tohto úradu vo veľmi e, zaujímavom čase a chcel by som pripomenúť, že ešte máme celý rad otázok, ktoré treba implementovať e, v súvislosti s tým, čo bolo dohodnuté o právach parlamentu a tam teda svoju úlohu zohráva aj zahraničná politika. My sme vždy hovorili, že zahraničná politika je e, v príslušnosti exekutívy kompetencií exekutívy, ale parlament, tak hovoríme o parlamentnej demokracii, parlament e, má mať kontrolnú funkciu, má mať informácie, má mať možnosť včasných konzultácií a samozrejme my musíme ratifikovať e, zmluvy, ktoré boli dohodnuté, dohody a samozrejme rozhodujeme o rozpočte, e, takže myslím, že je možná súhra a aj po rozhovoroch, ktoré sme spolu viedli, som optimistom, že sa dopracujeme k zmysluplnému výsledku a preto sa teším na túto túto rozpravu. Viete, že kladieme dôraz na to, aby pri obsadení zahraničnej služby, eh, keď sme teda sa dohodli na tom zastúpení tretina, tretina, tretina, aby teda neboli tí šéfovia v členských eh, štátoch a mm, peši vojaci eh, boli v tých inštitúciách spoločenstva. A bola tu tá dohoda, že v tom e, špičkovom grémiu, teda v kolegiu zahraničnej služby, bude zástupca, ktorý e, svoje politické zručnosti nadobudol aj v Európskom parlamente. Takže myslím si, že toto je základ, na ktorom môžeme spoločne veľmi zmysluplne tvoriť našu politiku. My sme ochotní pristupovať k tomu konštruktívne. Federika Mogherini, máte slovo.